Dobré popoludne, dámy a páni. Môžeme zahájiť našu schôdzu, schôdzu výboru REGI. We'll begin... Začneme schválením programu rokovania. Pýtam sa, či sú nejaké otázky, pripomienky, návrhy k navrhovanému programu rokovania na dnes a na zajtra. Zdá sa, že nie. Konštatujem, že program, návrh programu rokovania bol schválený. Po druhé, mali by sme schváliť zápisnice zo schôdzi 23. a 24. januára, 6. februára, 16. februára a 28. februára. Návrhy zápisníc sú k dispozícii online, to viete. Navrhujem, aby sme ako zvyčajne, jedine, že by boli nejaké námietky počas dnešného zasadnutia. Ak námietky nebudú vznesené, tak e, budem považovať zápisnice za schválené. Oznámenia predsedníctva. Žiadne oznámenia nemám, čiže môžeme prejsť hneď k ďalšiemu vecne, prvému vecnému bodu. Ide o správu pána Omaržeja k podpore súdržnosti a rozvoja v najodľahlejších regiónoch EÚ, vykonávanie článku 349 zmluvy o fungovaní EÚ. Komisia pripravuje revíziu v súčasnosti e, stratégie e, k najodhadnejším regiónom e, cestou inteligentného partnerstva pre rozvoj Pán Homarže pripravil návrh správy, ktorej cieľom je sformulovať si pozíciu parlamentu k vzťahu medzi najodľahlejšími regiónmi a zvyškom Európskej únie do budúcna. My sme e, budeme teraz diskutovať o návrhu správy pána Omržia a navrhujem, aby e, ste do 10. apríla pondelka predkladali prekladať e, pozmenujúce návrhy, tak budeme môcť potom v máji hlasovať k tejto správe. Takže nech sa páči, poprosím pána Omarže, aby nám odprezentoval návrh správy. Madame la présidente, je vous e, remercie. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. um, povedali ste, že táto správa prichádza o veľmi dobrej chvíli, no a ďakujem ešte raz nášmu výboru REGI, za to, že rozhodli o jej vypracovaní, prichádza v dobrom čase, pretože čo skoro pracuje komisia novú stratégiu alebo oznámenie alebo e, stratégiu pre tie najvzdelenejšie regióny. No a rovnako sa hovorí o zorganizovaní fóra, o alebo pre najvzdelenejšie regióny, ktoré by zorganizovala Európska komisia, ktoré sa uskutoční 30. 31. marca tohto roka. Táto správa tak zhrňa implementáciu článku 349 zmluvy o fungovaní Európskej únie v rôznych spoločných politikách Európskej únie. No a aby tá analýza bola čo najpresnejšia a je najkomplexnejšia, a tak som vychádzal z interpretácie článku 349 z decembra minulého roka podľa Súdneho dvora Európskej únie, e, ktorý, ako viete, e, sa zišiel svojom zložení a vydal rozhodnutie k článku 349, alebo vydal rozhodnutie 304, aby vydal rozhodnutie k článku 349, ktoré všetci očakávame. No a článok 349 uznáva, a o tom často hovoríme u nás na výbore, bez toho, aby sme e, si pripomenuli, že čo presne, o čom presne hovorí tento článok. Tento článok ho uznáva, že hospodárska, sociálna, štruktúrálna situácia Európy je zhoršená, alebo teda tých najvzdialenejších regiónov je zhoršená rôznymi faktormi, ako závislosti ich hospodárstiev na malom počte výrobkov. No a všetky tieto dokopy veľmi brzdia ich rozvoj. No a tento článok dáva Európskej únii kapacitu schopnosť prijať špecifické opatrenia na aplikáciu zmluvy voči týmto regiónom. Tieto opatrenia sa týkajú tak ako ustanovení samotnej zmluvy, ako aj spoločných politik Európskej únie. No a na tomto základe z tohto som vychádzal pri dosahovaní tohto cieľa, ktorý sa mi zdá naliehavý, aby sa náš výbor zaoberal zhrnutím a zosumarizovaním implementácie článku 349, ktorý v zmluve bol článok 299, existoval viac ako 20 rokov, a tvoril základ rokovaní o rozsahu pôsobnosti tohto článku. Ja by som, ja sa teším na túto diskusiu a využívam túto príležitosť, aby som poďakoval za angažovanosť a snahy Európskej komisie a jednotky pre najvzdelanejšie regióny ktorá funguje od začiatku tejto legislatívneho obdobia, na to, aby celú Európsku komisiu lepšie informovala o význame, e, ktorú má implementácia článku 349, ktorý má transverzálne, alebo teda rozmery presahujúce viaceré sektory. No a naša, vý, náš výbor musí zaoberať a detálne preskúmať tento článok, jeho implementáciu objektívne a to všetko v rámci práva. Ale rovnako v rámci politických očakávaní regionálnych aktérov, myslím na regionálne orgány, ale tiež e, vždy pre príjemcov fondov a finančných príspevkov v regióne. Takže čo je e, čo základné body tejto správy, ktorú som vypracoval o implementácii alebo vykonávaní článku 349. E, na úvod by som chcel počiarknúť a zdôrazniť, že existujú úspechy ako program POZEJ alebo kompenzácia nákladov. No a rovnako treba uznať, že tento článok 349 ešte nie je dostatočne využívaný a ešte stále máme maržu alebo priestor na ďalší rozvoj a postup pri jeho aplikácii, a to hlavne vytvorením programov ad hoc, a novej európskej politiky špecifickej, ktorá bude zaoberať špecifickou situáciou najvzdialenejších regiónov. Článok 349 podľa môjho názoru bol, alebo je vykonávaný príliš reštriktívne. To, čo zatiaľ neuvíž, neumožnilo najvzdelnejším regiónom eh, rozvíjať sa v súlade s ich špecifikami a potrebami, ale rovnako tiež nebolo možné zrealizovať dôležité investície. Takže pre nás ďalšie regióny je škoda, že článok 349 zmluvy eh, sa vykonáva len obmedzeným spôsobom v viacerých na spoločných politikách, myslím spoločnú obchodnú politiku, spoločnú rybolovnú politiku, koheznú politiku, hospodárske súťaže alebo politiku pre životné prostredie. To sú politiky, pre ktoré špecifika najzdanejších regiónov a ich ochota adaptácie boli zvýšené v prospech integrácie spoločných politík v prospech najzdelenejších regiónov, myslím tým ehm, spoločnú politiku rybolovu a napríklad no a myslím, že tá situácia, ktorá existuje v niektorých službách, pri aplikácii a vykonávaní článku 349 nevznikla za aj vôle, ale e, kvôli interinstitucionálnemu konfliktu o interpre, interpretácii, e, ktorý, ako som povedal, trvá 20 rokov a ktorý e, v decembri 2015 alebo od decembra 2015 bude možné prekonať. No a komisia ale tiež Európsky parlament musia dnes uvedomiť všetky dôsledky, no a preto vykonávame toto zhrnutie, sumarizáciu, aby sme otvorili alebo začali novú kapitolu vzťahu medzi, UE, eh, medzi Európskou úniou a najvzdelenejšími regiónmi. Aké sú hlavné odporúčania tejto správy? Čiže hovorí o novej kapitole vzťahov medzi Európskou úniou a najvzdialenejšími regiónmi, založenú na skutočnej stratégii EÚ pre najvzdialenejšie regióny, na ktorej momentálne pracuje Európska komisia. Treba využiť všetky možnosti tohto článku a hlavne vytvoriť nové špecifické programy a politiky prispôsobené ich potrebám a udržateľnému rozvoju táto nová stratégia mala byť globálna, dlhodobá stratégia s detálnym prístupom, spoločným prístupom voči najvzdelenejším regiónom, sa bude definovať strategický rámec pre každý najvzdelenejší región a špecifické ciele pre každý región. Pretože je jasné, že Existujú spoločné črty najvzdialenejších regiónov, ale situácia medzi nimi v mnohých eh, je aj veľmi rôznorodá. No a ja pripomínam, že táto nová stratégia musí byť globálnou stratégiou a tiež pripomínam, že komisia realizovala pracovanie tejto novej stratégie s prístupom voči najzdelnejším e, regiónom, s analýzou, detálnou analýzou hospodárskej sociálnej situácie v každom z najzdelnejších regiónov. No a do všeobecnému rámcu. Čiže moja správa sa zaoberá úvahami, ktoré sú presné, týka sa detailov, a hovorí o piatich najväčších eh, skupinách eh, politík pre najzelenejšie regióny. Ja teraz nebudem zachádzať do detailov všetkých návrhov. Ak budete eh, chcieť, tak v rámci diskusie o tom môžeme hovoriť, ale hovorí o niekoľkých aspektoch, hlavne predovšetkým koheznej politike. No a Hovorí sa, že kohezná politika ich, eh, ak majú byť eh, najvzdelanejšie regióny, zohľadené v rámci kohezné politiky, tak eh, treba ešte zvážiť vykonáme článku 349. Čiže sa by zahrnuté do plánu FC a záruky pre mládež. No čo sa týka obchodnej politiky, asi myslím, že najzdelnejšie regióny sú veľmi e, zriedka zvažované, zohľadňované a táto politika je implementovaná, e, bez e, zosúladenia s cieľmi kohézie a s cieľmi, ktoré sme si tiež stanovili my, v, čo týka polnohospodárstva v najzelnejších regiónoch. Viete, že Európska komisia momentálne uh, podpisuje zmluvy o voľnom obchode alebo uh, čo sa týka banánov alebo cukru. Výrobný sektor uh, najsilnejších regiónov je veľmi silný, no a tieto dohody ešte oslabia výrobné sektory. Ste viete, že reformu z roku 2007 15 kvóty na cukor a garantované ceny boli zrušené, takže v rámci všeobecného rámcu obchodnej politiky, tak eh, ten oslabí snahy o posilnenie výrobného odvetvia najvzdialenejších regiónov. Takže my chceme, aby Európska komisia do rokovaní integrovala a začlenila e, záujmy tohto regiónu ktorými garančnými doložkami a ochrana, ktorá je dôležitá. Tretia téma, ktorá je mimoriadne dôležitá pre najvzdelnejšie regióny a pre celú Európsku úniu, to je náborná politika a politika rybolovu, pretože ste viete, že tie najvzdelnejšie regióny sú ostrovy No a ja myslím, že Európa si musí uvedomiť svoju námornú silu, ktorú aj tieto zámorské regióny prinášajú. A nemôžeme sa obmedziť len na to, musíme všetky naše nástroje sústrediť na to, aby politika rybolovu profitovala predovšetkým, prinašala profit týmto regiónom a aby nariadenie neoslabovalo potenciál rybolovu v najvzdialnejších regiónoch. No a skutočnosť je taká, že nariadenia dnes tvárajú prekážky a bariéry rozvoju rybolovu v tomto regiónu, v týchto regiónoch. Štvrtá oblasť to je rozpočtová politika. Ja pripomínam, žiadam, aby komisia ako strážkyňa zmluv sa angažovala o predlženie rozpočtového režimu po roku 2020 pre najzdelnejšie regióny aby neohrozovala eh, hospodársky a sociálny rozvoj na vzdialenejších regiónov nariadením a ďalšími aktami, ktoré eh, nezohľadňujú články zmluvy týkajúce sa najvzdialenejších regiónov. No a na záver by som rád chcel povedať, že v oblasti politiky výskumu, dopravy, telekomunikácií, životného prostredia, najvzdialenejšie regióny doteraz v eh, najvzdialenejším regiónom komisia venuje len veľmi málo, eh, veľmi malý záujem. Treba ešte veľa vecí zlepšiť. Veľká otázka pre nás je mobilizácia nástrojov a fondov, ktoré existujú horizonte 2020. No a je tu o to najlepšie jedine tak, aby najvzdelnejšie regióny neostali na okraji nejaký víziev, inovácie, tak aby aj najvzdialenejšie regióny mohli vstúpiť a uplatňovať novú poznatkovú ekonomiku. Ja som presvedčený o tom, že ich zelené, environmentálne informácie a poznatky, ako aj modré poznatky o moriach a oceánoch, budú veľmi užitočné. Ja sa teším na diskusiu, pozmeňujúce návrhy a pripomienky kolegov k tejto správe. No a ja sa budem snažiť všetkých zohľadniť, zohľadniť v mojej správe. Ďakujem pekne. Thank you, thank you. Ďakujem veľmi pekne, pán že... Teraz poprosím tieňových spravodajcov. Polčák, nech sa páči za EPP. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja vystupujem za pána Vystúpim po česky. Chcel by som poďakovať eh, v mene pána Bungi, pánovi Omerže za to, že predložil návrh eh, správy. Chcem mu poďakovať eh, za spoluprácu na tejto správe a rovnako uviezť, že pán Ponga zdieľa filozofiu, ktorú vo svojom návrhu správy pán e, spravodajca predstavil. Samozrejme to znamená, že ten smer, ktorým sa uberá pán Omerže, je pre nás akceptovateľný, pre našu politickú skupinu, ale samozrejme budeme k tomuto návrhu správy predkladať isté pozmenujúce návrhy. Minimálne teda by som si dovolil teraz na dnes východiskovú líniu. Chceli by sme zdôrazniť, nutnosť spolupráce medzi pracovnými útvarmi komisie, medzi generálnymi riaditeľstvami komisie a práve e, tými odľahlými regiónmi a zároveň by sme chceli ešte viac zdôrazniť v správe špecifika uvedených regiónov nadväznosti, teda v závislosti na koheznú politiku a e, jej prejavov do obdobia po roku 2020. Toľko stručne za mňa v, v mene na Pongy, tieňového spravodajcu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším tieňovým je pán Monsku. Madame la présidente. Vážená pani predsednička, drahá kolegyňa a kolegovia, rád by som poďakoval kolegovi Omažnímu za vynikajúcu prácu, vypracovanie tejto dôležitej správy. Ja som bol rád, aby a ďakujem kolegovi za e, pozornosť, takú pozornosť jeho práci, ako um, povedal, najvzdelenejšie regióny uh, sú znevýhodňované um, tou diálkou, chranou trhu. No a práve z týchto dôvodov, kolegyne, kolegovia, musíme využívať článok 349 zmluvy o fungovaní EÚ a preto bol aj vytvorený. Jeho obsah a interpretácia urobil Súdny dvor Európskej únie v decembri minulého roka musí umožniť účinnú adaptáciu európskych politík naši špecifický, podľa ich, špecif, podľa ich e, špecifík. No a úprava politika a programy zostávajú činnými nástrojmi. No a keďže najvzdelnejšie regióny sa stretávajú s veľkými výzvami, tak musíme urobiť všetko, aby sme ich eh, eh, prekonali. Návrh správy hovorí o potenciáli, o zlepšení, o potenciáli, ktorý má zlepšené využívanie tohto článku na sektory ako rybolov, udržateľný rozvoj, priemysel, čo je nevyhnutné pre hospodárstvo najzdelenejších regiónov postihnuté krízou. Všetky politiky momentálne ukazujú, že Európska únia nevypracovala alebo nemá horizontálny prístup k špecifickým potrebám najzdelenejších regiónov. No a kolegyne, kolegovia, aká je konetnosť medzi spoločnými politikami, dohodami o voľnom obchode medzi EU a rôznymi uh, krajinami a stratégiou pre najvzdialenejšie regióny. Ako si interpretovať rôzne režimy, ktoré sa momentálne e, vzťahujú na biologickú certifikáciu medzi tretimi krajinami a členskými krajinami EÚ, ktoré menia hospodárska súťaž neprospech výrobcom, No a No a z tohto dôvodu povedať, o, že treba skutočne využívať článok 349 najlepším možným spôsobom, najambicioznejším spôsobom. Vyžaduje si to vyjadrenie jasnej politickej vôle komisie a rady, aby sa umožnilo najvzdelnejším regiónom v plnej miere využívať svoj potenciál. V každom zmysle toto je smerovanie správy a ja sa z toho teším a som rád, že som mohol spolupracovať v rámci nášho výboru, aby sme ukázali, že Európsky parlament bráni záujmy všetkých regiónov, vrátane tých najvzdialnejších. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Pani, ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem aj pánovi spravodajcovi za odvedenú prácu a za eh, jeho prácu a za jeho správu. Určite vás neprekvapí, že my máme isté obavy ako EKR, pokiaľ ide o zaobchádzanie s týmito regiónmi cestou článku 349. Aby som to čo najjasnejšie vyjadril, chcem opätovne potvrdiť našu pozíciu a naša pozícia je tou istou, ktorú sme mali, keď sme diskutovali o rybárskych flotilách. A Skupina EKR nenamieta voči zacielenej podpore pre špecifické oblasti Európskej únie, pre tie, ktoré, kde vystala potreba, ale myslíme si, že článok 349 je neferový preto, pretože sa vzťahuje len na týchto 9 oblastí. Podľa názoru EKR takáto klasifikácia nie je aktuálna a neodráža situáciu v EÚ dnes a nie je to spravodlivé voči oblastiam na európskej pevnine ktoré takisto môžu mať svoje problémy a e, ďalším oblastiam, ktoré nespadajú pod klasifikáciu v rámci 349. My uznávame, že je dôležitá flexibilita, podporujeme preto i mnohé z obsahu tejto správy, napríklad súhlasíme so stratégiami a programami EÚ a um, s tým, že niektoré z nich boli len čiastočne implementované a vítame skvalitnenie dialógu s týmito oblastiami medzi členskými štátmi a uznávame, že treba urobiť viac, aby sme sa ubezpečili, že regióny v EÚ sú podporované zacielný, zacielnými programmi, ktoré sú ušité na mieru im a ktoré vyhovujú im a prostrediu, v ktorom fungujú. A pán spravodajca správne hovorí, že je tu niekoľko oblastí, ako napríklad um, poľnohospodárstvo, rybárstvo, obchod, že v týchto oblastiach môžeme urobiť viac, aby sme podporili odľahlé regióny a tie, ktoré majú podobné charakteristiky ako odľahlé regióny. A samozrejme v EÚ máme aj e, veľa príkladov, kde bola preukázaná flexibilita v prípade týchto regiónov, napríklad Martiny, Guadalupe a Reunion, ktoré, ktoré všetky majú prínos z 85-percentného spolufinancovania pre tieto regióny a ich HDP um, um, bolo 75%, teda uh, viac ako e, um, nad, nad priemerou e EÚ. To znamená, a je to jeden z takých uh, zrejmejších príkladov priamej podpory, čiže uh, správa volá aj po implementá- ďalšej implementácii e, programov POSEJ. Hovorí sa o tom, že neboli čerpané. Áno, môžeme sa na to pozrieť ešte v rámci pozmenujúcich návrhov. Skupina EKR by namietala, že flexibilita pre tieto regióny existuje napriek rozhodnutiu Komisí. Ehm, napríklad znutiu komisie v súvislosti s programami POSEI a my vieme, že Fond pre rybárstvo kompenzuje dodatočné náklady, ktoré, ktoré vznikli odľahlým regiónom a napriek tomu, že komisia prijala rozhodnutie e, spustiť, e, spustiť tieto programy POSEJ v rámci um, svojich programov. Čiže my, my sme za podporu, ale podľa nás by podpora mala byť proporčná a mala by byť férová a jasne nastavená aj v, z očí voči ďalším oblastiam. V súčasnosti článok 349 sa zameriava len, tý, len na tých 9 oblastí a zabraňuje E, zabraňuje tomu, aby sme si situáciu zanalizovali zo širša a pozrieť sa na to z inej perspektívy. Ďakujem veľmi pekne, pán, Valten, pán van Meltenburg, ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel poďakovať pánu Omaržemu za jeho návrh správy, pretože je to téma veľmi dôležitá. No, ja som na svojich cestách bol na Reunione a Martiniku a skutočne um, tieto regióny stoja e, pred e, veľkými výzvami. Na niektoré body mám rovnaký názor, hlavne tomu, že treba zlepšiť spôsob, e, akým články zmluvy hovoriace o najvzdialenejších regiónoch sú implementované. Rovnako treba zjednodušiť a prehlbiť spoluprácu a cezhraničnú spoluprácu medzi najvzdialenejšími regiónmi a tretími krajinami ktoré patria do geografického regiónu. No a rovnako treba naplánovať udržateľné regióny, oblasti moria, oceánov. No a existuje tu skutočný potenciál modrého rastu, ktorý je udržateľný v tých najzdelnejších regiónoch. No a rovnako chcem zdôrazniť potrebu energetickej autonómie najvzdelenejších regiónov. Treba vnímať ako prioritu. No a Máme však aj niektoré nezhody. E, prvé mám trochu mm, myšlienky, tie, čo sú uvedené v správe. Poprvé, pretože neexistuje, alebo nesústredíme sa pre, na regionálnu politiku, na kohéziu a všetko, čo to môže priniesť najvzdialenejším regiónom. Tu v návrhu správy je príliš sektoriálny alebo dvedvojý prístup. No a ako by som chcel vrátiť k obchodnej politike a ja nezdielam kritický názor na dohody o voľnom obchode. Rovnako nesúhlasím o podporných mechanizmoch pre pestovateľov cukrovej trstiny. Ja myslím, že toto sa netýka úplne tejto témy, mechanizmy, ktoré sú výnimky a nariadenia, o ktorom hovoríme. No a, a ešte k odseku 35 o strategických investíciách. Ja ľutujem, alebo teda nelutujem, že tieto fondy nemajú e, kritéria geografickej prerozdelenia pre najzdanejšie regióny. To je rozdiel k štruktúrálnym e, fondom, ktoré e, majú kritéria geografického rozdelenia no a existujú dôvody na to dôvody týchto dvoch fondov, ktoré fungujú rôznym spôsobom. No a preto e, predložím pozmeňujúce návrhu, návrhy k návrhu správy, ale som si istý, že na záver výsledkom bude správa, ktorá získa podporu tohto výboru. Ďakujem pekne spravodajcovi a ďakujem aj vám, pani predsednička. Thank you. Thank ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán Maton. Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi povďačná predovšetkým kolegovi za správu. Naozaj vystala potreba riešiť tieto výzvy, aj, aj, aj politické e, výzvy v spojitosti s týmito oblastiami. Tieto regióny majú svoje ťažkosti v nadväznosti na, svoje geografické, na, na svoju geografickú polohu, e, rôzne špecifika ich hospodárstvo je závislé od istých e, typov produktov a tieto charakteristiky samozrejme e, predstavujú sú veľmi dôležité nadväznosti na ich ďalších rast. Kolega hovoril o článku 349, hovoril o priaznivých podmienkach v oblasti polnohospodárstva a tak ďalej. Nezabúdajme na princíp solidarity. To je prierezový princíp, ktorý sa uplatňuje vo všetkých politikách EÚ. A Mm, takisto pán spravodajca dobre zdôraznil e, otázku modrého rastu. Je to nesmierne dôležité z pohľadu rastu a ďalších inovácií, tzv. modrá ekonomika. Z, zamestnáva viac ako 6 miliónov ľudí. Um, samozrejme, máme tu aj pobrežné, stredomorské regióny, ktoré by mali byť takisto predmetom podobných diskusí. Uh, preto by mala prebehnúť diskusia o modrom raste, aby sme sa dokázali venovať, respektíve pozrieť sa na ekosystémy, um, aby sme sa dokázali pozrieť na ekosystémy, aby sme zabezpečili rovnováhu. Čiže um, Zároveň musíme upozorniť aj na odpad, ktorý sa nachádza v moriach. treba riešiť túto situáciu, treba inovovať, treba inovovať eh, priemysel v tomto zmysle, aby sa táto situácia vyriešila. Ja som eh, ja som rada, že prebieha istá integrácia medzi odvetviami, ale ak zlyhá ochrana ekosystémov, ako nás upozorňujú veci už po nejaký čas, tak nielenže podkopeme ekonomický potenciál modrej ekonomiky, ale vznikne vlastne, ale samozrejme bude to znamenať zlú správu aj pre obnoviteľné zdroje energie, pre diverzitu a tak ďalej. My samozrejme predstavíme, predložíme e, pozmenujúce návrhy, ale v zásade podporujem prácu pána Omržeho. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pýtam sa kolegovia, či sú ešte nejaké ďalšie otázky, respektíve kto by sa chcel ešte vyjadriť. Nech sa páči, poprosím zástupcov Európskej komisie. Nech sa páči, máte slovo. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je voudrais également remercier Monsieur Omarji pour son... Ďakujem, Pani predsednička, ďakujem aj pánovi Omeržimu za jeho správu. Ako e, to bolo e, povedané, sám e, povedal, že to prichádza v správnom čase. Je to iniciatíva, ktorú skutočne vítame. Zúčastnili sa na nej zástupcovia príslušných regiónov. Je pravdou, že táto správa, okrem toho, že e, je akousi bilanciou tohto článku 349, je jasné, že po rozhodnutí súdneho dvora je potrebné sa vrátiť k tomu ako e, komisia doteraz aplikovala e, tento článok a doteraz ho aplikuje. Komisia predložila určité potrebné návrhy na zachovanie špecifických opatrení, ktoré sú potrebné a ktoré sú citované v tejto e, správe vo vzťahu k najodľahlejším regiónom, či už k článku 349 plus, 349 plus sektorový základ napríklad Toto e, sa nám v rozhodnutí trochu vytýka. E, nech už sme použili akýkoľvek právny základ, či sektorový, colná politika, dopravná e, politika, medzinárodný obchod a tak ďalej tak je tu, teda objavujú sa tu snahy e, zo strany komisie e, k tomu, aby to viedlo aj k vecnému, konkrétnemu pokroku a e, o toto sa samozrejme budeme aj naďalej snažiť. Je pravdou, že tieto opatrenia uvedené v správe sú nevyhnutné, ale možno ešte stále nie sú postačujúce. Asi viete, že pani komisárka Krecu ako koordinátorka v rámci kolegia komisárov vo vzťahu k najodľahlejším e, regiónom kladie veľký dôraz na to, aby táto problematika bola zohľadnená všetkými kolegami, e, ktorých portfólia sa týka. A toho sme skutočne e, svedkami aj v prípade pani komisárky Malmströmovej, aj v prípade medzinárodnej politiky, obchodnej politiky, v prípade kultúrnej politiky. Čiže špecifika týchto regiónov vždy boli predmetom pozitívnej odozvy členov kolegia, komisárov, kolegovia tomu venujú naozaj veľkú pozornosť. A dnes ráno e, sme počuli od, e, z úst jedného kolegu, e, že potrebujeme podrobnejšie informácie o týchto regiónoch pri vyjednávaní podmienok Mercosuru. Takže všetko sa vlastne uberá dobrým smerom a to je potrebné aj oceniť. Ale je e, pravda, to sa spomína aj v správe, že je potrebné aj bilancovať, teda e, bilancovať, čo sa od nás požaduje a čo sme urobili už doteraz. A my tú bilanciu urobíme a navrhneme oživenie tejto stratégie do budúcnosti. Nový začiatok. Myslím si, že to si e, praje aj predseda komisie, ktorý si praje ambiciózne oznámenie, a ktorý um, skutočne e, zdieľa e, zdieľa e, názor nad tým, čo je vyjadrené v tejto správe. Použil priam slova inovačné a pozitívne, takže naozaj pre komisiu si myslím, že nebude žiaden problém podporiť tento nový impuls a pripojiť sa k nemu. E, sú tu výnimky, e, osobitné, zvláštne opatrenia, Nevždy však hovoríme o, o silných stránkach týchto regiónov, o ich aktívach, o ich potenciáli, najmä z hľadiska modrej ekonomiky, obehového hospodárstva, energetiky a tak ďalej a tak ďalej. Je e, tiež potrebné, aby tieto regióny mali svoje projekty, ktoré budú predkladané v rámci rôznych horizontálnych projektoch. V FC už niektoré takéto projekty týkajúce sa týchto regiónov sú. Jeden sa týka e, Reuniónu, jeden Kanárskych ostrov, takže je to možné, ale musíme vytrvať, musíme ísť týmto smerom, pretože sú tu ďalšie ďalšie eh, nádherné projekty, ktoré sa tu chystajú pre tieto regióny. Takže to, čo vníma pán eh, predseda komisie ako ambiciózne a inovatívne, eh, to sa samozrejme chystá v kontexte nového viacročného rámca, finančného rámca, v kontexte novej obnovenej stratégie a nedá sa to od toho oddeliť. Budúci týždeň sa bude konať fórum pre najodľahlejšie regióny a to je významná chvíľa, pretože to bude príležitosť na otvorený dialog medzi všetkými partnermi, na akúsi otvorenú konzultáciu medzi všetkými partnermi k tejto politike. A môže to byť dokonca kľúčové z pohľadu príjmania týchto nástrojov, ktoré potom budú vlastne e, živiť túto stratégiu Bibliu. Táto e, správa e, bola navrhnutá e, len nedávno pred teda v lete príjmeme toto oznámenie a to bude pri príležitosti konferencie, na ktorej budú zastúpení aj zástupcovia týchto regiónov. Inak sa veľmi teším, že e, sme tu a že o tejto veci môžeme ďalej hovoriť a odpovieme na akékoľvek dotazy. Chcete odpovedať? E, ak áno, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne všetkým predrečníkom za ich e, veľmi cenné príspevky do tejto rozpravy. kolegovia mi iste dovolia hneď reagovať na niektoré poznámky Európskej komisie. Isté, že zdieľam toto presvedčenie Európskej komisie v tom zmysle, že e, mnoho vecí v priebehu tohto legislatívneho obdobia sme sa snažili lepšie implementovať, pokiaľ ide o e, vykonávanie článku 349. A už teraz e, existujú pre tieto najodľahlejšie regióny špecifické opatrenia a iste v, eh, sú teda v rámci politiky súdržnosti. Je to veľmi zaujímavé a veľmi atraktívne pre tieto regióny. Ako som povedal na úvod, my to vítame. Vítame, čo robí pani komisárka Krecu. Snaží sa medzi komisárkami a komisármi šíriť tieto informácie a koordinovať prístup z hľadiska potrieb týchto regiónov. A je dobré, že to potvrdil aj e, pán predseda Juncker, že teda budeme mať toto oznámenie, budeme mať túto stratégiu, na ktorých sa pracuje čím to je. Ide o vykonávaciu správu, implementačnú správu a myslím si, že pokrok je možný len vtedy, keď začneme bilancovať, keď začneme tým, že si povieme, čo sa podarilo a čo sa nepodarilo, respektíve čo sa mohlo urobiť ale nepodarilo sa to kvôli určitým prekážkam, kvôli určitým brzdám, ktoré ešte stále existujú. Mnohí z vás veľmi e, správne pripomenuli, aké dôležité je, aby najodľahlejšie regióny investovali do výskumu a do inovácií. Zdieľam tiež presvedčenie, že máme aj prednosti, že máme aj silné stránky a že ich je toľko, že e, je e, možné, e, že to vyústi v do úspešného prekonania tohto problému s inováciami. To sa však môže podariť až vtedy, ak budeme schopní um, využívať určité programy, či už v horizonte, či už v rámci uh, horizontu 2020 alebo uh, v rámci iných programov. A viete, že sú tu určité bloky, určité dôvody, ktoré vysvetľujú, prečo tieto regióny nie sú schopné zmobilizovať toľko fondov, koľko by si zmobilizovať prijali a práve na tom musíme pracovať, práve týmto sa musíme zaoberať. Prednosti sú početné a sú významné. Máme strategické ciele, vďaka ním, a aj to ste povedali, môžeme sa zhostiť tých príležitostí, ktoré predstavuje oceán, modrý raz a tak ďalej. Ešte raz zdôrazňujem, využitie bohatstva morí, to je nosný potenciál. A to pre tieto regióny aj pre ľudstvo ako také. A, ale práve tieto regióny k tomu e, majú najlepšiu príležitosť investovať do modrého rastu. To je príležitosť pre vznik pracovných miest, príležitosť pre rast pre tieto regióny. Druhá výzva je výzva energetická. Aj v tomto bode musíme hľadať konkrétne riešenia, vďaka ktorým tieto ostrovy Reunion napríklad s miliónom obyvateľov, to nie je málo, ale predsa len e, sú to ostrovy, e, ktoré by mohli E, sa dopracovať k energetickej nezávislosti. E, more, vlnobytie celý deň, slnko svieti celý deň, vietor fúka celý deň, geotermálna energia tá je tiež dostupná non-stop. A vďaka tomuto všetkému tieto regióny by mohli dospieť k energetickej nezávislosti a stať sa tak príkladom e, všetkým krajinám AKT, nielen ďalším regiónom regiónom Európy. Takže perspektívy sú e, veľké a výzva spočíva v tom, aby okrem nejakých vyhlásení okrem pozitívnych stratégií sme mohli konkrétne pokročiť ďalej. Predseda Juncker sám e, povedal e, veľmi dobre, že toto je e, komisia a poslednej príležitosti, že toto je posledná šanca. To, čo sa nepovedalo v týchto diskusiách, totiž je, že situácia sa zhoršuje z pohľadu určitých indikátorov že teraz musíme vynaložiť úsilie, úsilie smerujúce k tomu, aby investície viedli k očakávaným výsledkom. A je tu aj otázka relevantnosti e, článku 349. Nie sme tu na to, aby sme presvedčali o nevyhnutnosti tohto článku a o jeho dôležitosti. To je jasné. Článok 349 jednoducho existuje a nie len tak niekde, ale existuje priamo v zmluve o fungovaní Európskej únie, čiže na najväčšej eh, úrovni eh, hierarchickej eh, v rámci našich noriem. A my by sme mali hovoriť, nemali hovoriť o legitimite, to je už predmetom minulosti. To bola rozpráva medzi jednotlivými ústavnými partnermi. To toto jednoducho musí byť rešpektované a uplatňované. A Európska komisia je v tomto zmysle strážcom zmluv. Európska komisia ako všetky ostatné inštitúcie, Európska, Európska rada, Európsky parlament toto musia uplatňovať v e, rámci limitov stanovených e, súdnym dvorom a v limitoch európskeho aky. O nič viac a o nič menej. Ide o uplatnenie existujúceho článku, ktorý je súčasťou najvyššieho hierarchického stupňa našich noriem, to e, znamená mm, Lisabonskej zmluvy. Ako povedal kolega z EKR, počuli, e, sme tu aj e, navyše rozhodnutia v prospech tohto článku a žiadosť o jeho rozšírenie dokonca na ďalšie regióny. A to je diskusia, ktorú už sme tiež viedli. A myslím si, že tu e, sme dosť v dopredu už pokiaľ ide o uznanie určitých charakteristík určitých európskych regiónov. Ja verím v Európu regiónov, verím v nevyhnutnosť diferencovanej aplikácie, neverím eh, v uniformné aplikovanie európskych pravidiel. A pokiaľ ide o horské regióny, o námorné e, regióny, ostrovné regióny a málo osídlené regióny. Myslím si, že existuje e, e, legitimný dôvod ku konkrétnym opatreniam. Avšak článok 349 sa týka najodľahlejších regiónov, ktoré majú aj iné ďalšie charakteristiky, ale napriek tomu plne e, zdôvodňujú e, rôzne výnimky, ktoré sú tu definované v tomto článku a ktoré ďalej upresnil súdny dvor. S eh, kolegom sme si, myslím, eh, zajedno aj s kolegyňou Damato sa zhodneme poukázali na otázku o, o, o strovnosti a podnebia cestovného ruchu, rybolovu a tak ďalej. To je jasné. Aby sme mohli sa uberať všetkými týmito smermi, musíme najprv e, bilancovať, ako sa článok 349 e, implementuje. Tá bilancia je pozitívna, ale nie je dostatočná. Takže e, nás by to malo viesť k tomu, že sa budeme tešiť z toho, čo sa podarilo, ale pôjdeme ešte ďalej. prípade reuniónu a tak ďalej. Určite sú tam určité kompromisy, o ktorých môžeme hovoriť. Je zrejme, že tu eh, nie sme eh, na tomto fóre preto, aby sme spochybňovali európsku o politiku Európskej únie. To je možné na iných fórach, ale nie e, tu. Ide skôr o to, e, že keď sa uplatňujú tieto obchodné zmluvy, e, musia záujmy týchto regiónov mať možnosť obstať a nesmieme ich obetovať iným záujmom, záujmom iných regiónov aby e, sme umožnili zraniteľným sektorom týchto regiónov prežiť. A to je prístup, ktorý sa presadzuje v Európskej komisii. Nedávno tu bola dohoda týkajúca sa cukru, dohoda s Vietnamom. A na poslednú chvíľu aj konštruktívne rokovanie s Európskou komisiou, kde sa nám podarilo získať určité záruky, pokiaľ ide o výrobu cukry, e, trstinového cukru na reunióne. Aj nedávno s komisárkou Malmströmovou na žiadosť Európskeho parlamentu e, v e, dohode s Ekvádorom sa nám podarilo tiež získať určité záruky, pokiaľ ide o uplatnenie niektorých doložiek. A, a, a ja by som sa chcel poďakovať aj e, skupine ALDE za stanovisko, ktoré zaujali v záujme dosiahnutia kompromisu. A v tomto duchu dnes práve pracujeme. Európska komisia e, vychádza z rovnakej logiky. To znamená, že je potrebné e, do vyjednávania týchto dohôd a priori integrovať záujmy tejto výroby. Takže, pani predsednička, upresnili ste ste harmonogram a ja sa teším na pozmeňovacie návrhy a očakávam dohodu, e, ktorá by bola predmetom širokej zhody naprieč e, našim celým výborom a ktorá e, podporí našu podporu našim najodľahlejším regiónom. Ďakujem pekne. 10 februára v pondelok je posledná lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov. A teraz vám dám 15 minút na prestávočku na kávu, pretože očakávame eh, pána Katajného, pána podpredsedu Európskej komisie. Takže 15-minútová prestávka. Dámy a páni, vážení kolegovia, môžem vás e, požiadať, aby ste zaujali svoje miesta. Budeme pokračovať v dnešnej schôdzi. Ďalším bodom nášho rokovania je mi cťou, že medzi nami môžem dnes privítať pána Jirkyho Katajnena, podpredsedu Európskej komisie, ktorý je zodpovedný zamestnanosť, rázny investícia a konkurencieschopnosť prišiel medzi nás, aby sme si mohli vymeniť názory ohľadne FC a jeho rozšírenia a technického skvalitnenia jednak teda fondu a jednak Európskeho centra investičného poradenstva. Samozrejme očakávame, že sa s nami podelí o, je, o svoj názor, pokiaľ ide o kompatibilitu medzi štruktúralnými fondmi a fond FC a samozrejme, že zodpovie aj na otázky poslancov výboru REGI. Výmena názorov je e, súčasťou našej prebiehajúcej analytickej práce a ja už teraz mám e, tú čest odovzdať slovo pánovi Katajnemu, Katajnemu a následne bude kolo otázok a odpovedí. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážení poslanci, dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za to, že som dnes mohol medzi vás prísť, aby sme, si, aby sme mohli diskutovať o budúcnosti FC aby sme si mohli prediskutovať o tom, ako funguje a aby sme sa ubezpečili, že skutočne FC príspeje svojim dielom pri podpore a tvorbe zamestnaneckých miest. FC funguje už asi rok a pol a zdá sa, že funguje pomerne dobre. Vo všetkých 28 členských štátoch prebiehajú projekty, ktoré sú spolufinancované vo výške 32 bilión, miliard eur. Spolufinancovanie znamená, eh, že ide, zrejm, že, že ide na, na, najčastejšie o úvery, ekvitné nástroje pri infraštruktúrnych projektoch, investičných projektoch, alebo ide o eh, banky, ktoré sú prostredníkmi, ktoré spolupracujú s malými a strednými podnikmi. Týchto 32 miliárd um, mobilizuje zhruba 170 e, miliárd skutočných investícií, teda v kocke tých 32 miliárd financovania FC vlastne spustí skutočné investície vo výške 170 miliárd. Čiže je, je to vyššie, než e, bolo našim cieľom. Aby ste mali Mm, predstavu ohľadne financovania malých a stredných podnikov, čo bol taký pomerne úspešný príbeh. Ako som povedal, my ehm, respektíve FC financuje malé a stredné podniky. Ehm, sú tu banky, ktoré sú prostredníkmi, teda banky, ktoré fungujú v členských štátoch či v regiónoch a taký sprostredkovateľ potom eh, môže byť aj národnou podpornou bankou alebo eh, fond rizikového kapitálu. My sme mm, platia dohody medzi bankami či sprostredkovateľmi a FC a je tomu tak takmer vo všetkých členských štátov, štátoch a tým zabezpečujeme vlastne financovanie pre zhruba 400 tisíc e, malých a stredných podnikov v Európe, čiže 400 tisíc takýchto podnikov získa financovanie vďaka takýmto dohodám. A to je práve jeden dôvod, e, prečo sme sa rozhodli alokovať e, viac zdrojov, pretože sa zdá, že fina- financovanie malých a stredných podnikov je problémom takmer všade v Európe. A pokiaľ ide o zemepisnú distribúciu, viete, že eh, FC eh, nemá nejaké geografické zacielenie alebo nealokuje špecificky na jednotlivé oblasti, ale e, fond funguje pomerne dobre v prípade alokácií. Napríklad ponúknem vám zoznam e, príjimateľov e, FC. Estonsko je číslo 1, ak sa pozrieme na dosah FC na HDP, Bulharsko číslo 2, 3. Španielsko, 4. Litva, 5. Portugalsko, 4. Taliansko, 7. Grécko. No a potom teda potom krajina, ktorú poznám najlepšie a Samozrejme, ale čaká nás práca. Musíme pracovať na geografických alokáciách, pretože sú tu krajiny ako napríklad Rumunsko, ktorá ktorá nemala až taký veľký prospekt z FC, alebo Malta či Cyprus. Ja som navštívil Rumunsko, samozrejme ja navštívim všetky členské štáty, ale uh, ak porovnáte Bulharsko a Rumunsko, neviem, či to je správne ich porovnávať, ale minimálne sú susedmi. V Bulharsku už existujú tri dohody k financovaniu malgastrných podnikov plus ďalšie projekty, a, ale v Rumunsku napríklad žiadna z bank nemala záujem, či nebola ochotná využívať eh, FC na financovanie ja som mm, sa stret, ja som sa spýtal šéfov najväčších rumunských bank, prečo nemáte o to záujem a jednoducho povedal mi, že takýto dopyt v Rumunsku neexistuje zo strany malých a stredných podnikov. Ja som povedal, že pochybujem, že by tomu tak bolo, pretože ak by tomu tak bolo, tak by Rumunsko bolo jedinou krajinou v Európe, kde by nevystala potreba dodatočného financovania v tomto smere. Ale z nejakého dôvodu jednoducho majú pocit, že neexistuje e, taký dopyt. A keď sa pozrieme na budúcnosť FC 2.0, tak musíme byť pozorní a musíme mm, dávať pozor na geografickú alokáciu. A tu práve zohráva svoju úlohu Európske centrum investičného poradenstva. E, Európska e, investičná banka alokovala viac ľudských zdrojov, e, ktoré pracujú teraz v rámci lokálnych kancelárií a takýmto spôsobom môžeme samozrejme skvalitniť aj našu technickú pomoc a poradenské služby po, po celej Európe. Je to dôležité najmä v krajinách kohézie, pretože niekedy, viete to určite lepšie ako ja, niekedy orgány nemajú dostatok kapacít na to, aby vypracúvali, budovali projekty a takisto, keď sa pozriete, alebo, alebo takisto aj iné príležitosti, ktorá je príležitosťou iných e, európskych fondov a EFSI, napríklad štrukturálne fondy alebo mm, nástroj Spájame Európu, ak by sa tieto kombinovali s EFSI. Nemáme nezamýšľame určite realokovať zdroje zo štruktúrnych fondov do EFSI, ale naozaj chceme, aby e, to bolo pre samotné regióny jednoduchšie, ľahšie kombinovať jednotlivé zdroje financovania. Preto, navrh, preto sme navrhli nariadenie Omnibus, aby sme takýmto spôsobom e, uľahčili prácu regionálnym, národným, miestnym orgánom, aby mohli zároveň využívať napríklad štruktúrálne fondy a EFSI, aby mohli potom využiť aj e, súkromné zdroje, ktoré už na trhu sú k dispozícii. Čiže je to na príjimateľoch samotných, aby sa rozhodli, či chcú skombinovať jednotlivé finančné možnosti, ktoré ponúka EÚ, alebo nie. Jednou z, eh, z, z hlavných eh, hodnot FC je vytvoriť pridanú hodnotu. A môžem povedať, že to všetko fungovalo pomerne dobre, ale chceme sa ubezpečiť, že do budúcna eh, to bude fungovať ešte lepšie ako doteraz. Súčasťou návrhu FC 2.0 navrhujeme, aby všetky investičné rozhodnutia zo strany vedenia FC boli verejne vysvetlené, prečo došlo k výberu toho, ktorého projektu. Myslím si, že e, všetci sme si zajedno, FC by nemalo robiť to isté ako EIB a určite by e, nemalo nejakým spôsobom odrádzať aj e, súkromné zdroje. My nechceme súťažiť so súkromnými zdrojmi, my chceme využiť verejné záruky na to, aby sme prilákali aj peniaze zo súkromných zdrojov. Pani predsednička, ja si myslím, že na teraz snad toľko. Chcel by som nechať čas a priestor aj poslancom, aby mohli klásť otázky a aby mohli pripomienkovať to, čo tu odznelo, ja si samozrejme zozberám všetko, čo si tu vypočujem a zodpoviem na položené otázky. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, začneme otázkami. Začnem najprv koordinátormi. Nech sa páči, pán Novakov bude prvý rečník eh, za EPP. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda, ďakujem veľmi pekne za to, že ste medzi nás prišli. E, bez pochyby je to vždy pozitívne a obohacujúce, keď máme príležitosť e, si vymeniť názory, najmä, najmä v nadväznosti na to, e, čo bolo uvedené ohľadne omnibusu. Ja si myslím, že je to jeden z najväčších legislatívnych návrhov za uplynulé roky je pomerne dobre zacielený. Vy ste niekoľkokrát hovorili o tom, že synergia medzi FC a e, napríklad e, spájame a nástrojom spájame Európu, nie je len možná, ale vy dokonca nabádate regióny k tomu, aby kombinovali jednotlivé finančné zdroje. Myslím si, že ale predsa len e, tomuto procesu bránia isté prekážky, ako napríklad e, pravidlá štátnej pomoci. Napríklad FC by nemalo, by, by nemali pokrývať pravidlá e, štátnej pomoci a keď sa snažíte skombinovať jednotlivé zdroje v rámci jedného projektu, tak nevždy je to jednoduché. Môžete nám k tomu niečo povedať? Ja si myslím, že čoraz viac mojich eh, kolegov eh, sa vo svojich volebných obvodoch snažia miestnym orgánom vysvetliť, eh, ako získať viac finančnej podpory. Ďakujem veľmi pekne, pani Krell. Ďakujem pekne, pani predsednička, pán Katajnen. Som aj e, spravodajkyňou mm, pre Omnibus za výbor e, REGI. A úprimne povedané, keď Oba e, nástroje FC a EZIF sa navzájom porovnajú, prepoja e, a vytvoria e, synergie. Treba jasne povedať, že FC má úplne iný cieľ ako fondy ESIF. EZIF sú zamerané na koheziu, teritoriálnu, sociálnu, ekonomickú a FC je zameraný tým smerom, že chceme dať k dispozícii dispozícii verejné finančné eh, prostriedky, aby sa financovalo ešte viac eh, súkromných eh, s ďalšími ešte málo kritériami, ktoré ale s koleznou politikou veľa dočinenia nemajú. A to je súčasť problémov, keď to chceme skombinovať s fondmi ESIF. V podstate považujem za zmysluplné, ak to členské štáty takto chcú, um, ak sa uh, projekty v rámci kohéznej uh, politiky protifinancujú z EFSI. Tento nástroj už dnes tu ako taký je, je veľmi komplikovaný, v realite sa dá aj ťažko um, zrealizovať a preto je aj tak málo členských štátov, ktoré to aplikujú a e, ak to aj aplikujú, tak sa stiažujú na to, že je to príliš komplikované. A teda prišla komisia s návrhom a pracuje sa na tom, aby takéto niečo bolo v budúcnosti lepšie možné za určitých podmienok, za určitých kritérií, ktoré treba dodržiť dodržiavať, aby sa celý proces zjednodušil. Za týmto účelom je dosť možností, ako sa nám podarí dostať sa s komisiou mm, na nejaký, nejakého spoločného menovateľa. Kde však mám pochybnosti, veľké pochybnosti. Tá kombinácia, ktorú ste navrhli, že sa z prostriedkov štruktúrálnych, e, z fondov EZIF, e, z členských štátov na dobro dobrovoľnom základe budú postupovať finančné prostriedky späť e, komisii na základe nejakého centralizovaného manažmentu. A návrh komisie ide dokonca tak ďaleko, že sa tam e, e, navrhujú veci, ktoré v samotnom nariadení EFSI ešte vôbec neboli upravené definitívne, ako napríklad first losses a tak ďalej. Takže veci sú tam už navrhované a myslím si, že nie je možné sa tým tu a teraz ale e, zaoberať. Okrem toho tiež nepovažujem a nemôžem považovať za dobré, ak sa fakticky finančné prostriedky nejakým spôsobom, e, bez toho, aby sme E, vedeli, ako to bude fungovať a aby sme e, to mohli nejako ovplyvniť, aby sa takto finančné prostriedky, aby sa s nimi takto zaobchádzalo. Chápem, ak je tu nejaká obava, že v nejakej krajine XY 10-15 miliard fondov teda um, miliard sa z EZI fondov nedá uh, využiť, že by sa tie peniaze mali nejakým spôsobom eh, vrátiť. To nikto v tomto výbore nepovažoval síce za, za dobre, ale vždy sú tu možnosti, ako by sa to dalo zrealizovať. Celkovo mm, chcem požiadať eh, komisiu, ak chce takto eh, postupovať, eh, aby predložila návrh, najmä keď už sa bude hovoriť o FC 2.0, aby sa vedelo, že čo sa s týmto FC má udiať, aby sme vedeli, či prípadná kombinácia týchto dvoch fondov je možná, aby sme sa oboznámili aj s podmienkami, za akých sa tak môže udiať, ako je potrebné tú spolúčasť v členských štátoch zorganizovať, pretože to nie je jednoduché rozhodovanie. Spomínam si, že pred niekoľkými rokmi sme mali problémy v niektorých členských štátoch, že ESF nebol e, natoľko čerpaný. To sa už zmenilo, ale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 sa e, vlády e, dožadovali, aby sa ESF prostriedky na EF prostriedky e, transponovali. Dobre, že sa tak neurobilo, lebo členské štáty sa museli potom lepšie sústrediť na to, aby dosiahli tie ciele, ktoré sledoval ESF v rámci toho, ktorého regiónu. Takže ja by som rada pripomenula, že kohezná politika je naozaj veľmi dôležitým nástrojom práve v období, kde naozaj tu máme dočinenia s obrovskou kritikou Európskej únie. Je na čase, aby e, táto únia mohla spoločne s, cieľ, e, s občanmi realizovať e, svoje ciele, aby to priamo na mieste tí ľudia, obyvateľia pochopili pochopili a pociťovali, že Európska únia tam, kde im môže pomôcť pri prekonaní ich problémov a ťažkosti, im aj pomáha. A to by bola európska pridaná hodnota, ak by sme tento nástroj e, ponechali takto transparentný. A naozaj tu nepomôže mať nejaké obrovské kampane, e, aby sa potom ale dali ešte vracať e, peniaze z EZIFu, namiesto toho, aby sme mali skutočne dobré e, procesy, ktoré umožnia riadne čerpanie týchto prostriedkov v konkrétnych regiónoch. Takže pokiaľ ide o túto časť e, návrhu, moju podporu nemáte, tak ako vidím pozmeňovacie návrhy od e, kolegov, tak ani nevidím, že by bola od ostatných eh, eh, veľká. Čiže na toto sa musíte pripraviť a veľmi by ma potešilo, keby komisia primerane eh, reagovala a aby sa neupriamila len na to, že to chce nech už aj akýmkoľvek spôsobom len presadiť. Toho času to takto možné nie je. Ďakujem pekne. Pokračujeme pánom Luerom. Ďakujem veľmi pekne pánovi podpredsedovi, že medzi nás dnes prišiel skupina EKR. E, s potešením konštatuje, e, že e, isté oblasti zaznamenali ekonomické oživenie, ale predsa len nás čaká ešte veľa práce, je veľa nezamestnaných v Európe a tá úroveň je dvakrát toľka ako v roku 2000 preto je kľúčové, prečo, preto je kľúčové zabezpečiť prístup k financovaniu. Eh, investície z bank sú veľmi dôležité z oči voči malým a stredným podnikom a my naozaj dúfame zdvojenie úsilia v tomto smere. Vítame programy ako napríklad eh, SME Window a SME Initiative, ale predsa len, eh, predsa len eh, musíme eh, s polutovaním konštatovať, že dochádza neustále, že k nejakému veľkému rastu nedošlo. A v Spojenom kráľovstve 7 či 8 7 či 8 celého portfólia bank bolo rozdistribuovaných. A ja sa preto pýtam, ako to vnímate vy, ako vnímate ten pokračujúci, pokračujúci vzťah medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou investičnou bankou. Ďakujem veľmi pekne, pán že nech sa páči. Ak chcete vystúpiť? Madame, madame. Vážená pani predsednička, ďakujem pekne za slovo. Už sme hovorili o Junckerovom pláne, počuli sme sa za streaming a, a keď sa hovorí FC, ECIF, to sa ľudia často nevyznajú, takže ja budem hovoriť o štruktúrálnych fondoch a Junckerovom pláne, aby sme sa dobre chápali. Tano, vy ste naznačili, že nie je opozícia voči lebo ja proti tomuto plánu nič nemám, ale e, keďže cieľ bol podporiť rasta a obnoviť rasta pomocou investícií. A jedným z kľúčov k úspechu tohto plánu e, bola rýchlosť. To znamená schopnosť rýchlo reagovať. My sme teraz v Európskom parlamente, my sa držíme nariadení, pravidel, eh, princípov, všetko je legitímne, ale rovnako musím povedať, že treba dávať pozor na to, aby právo, respektíve právny jazyk, nenaz, ne, uh, neohrozil efektivitu účinnosť a rýchlosť, pretože rýchlosť je účinnosť. Takže musíme si dávať pozor, aby to nebolo príliš komplikované. No a druhá vec, my sme vo výbore Regi, my sa zaoberáme a sledujeme cieľy teritoriálnej kohézie, do, dohľadáme na to, aby boli dodržiavané a aby sa nedestabilizovali tieto ciele. No a my sme a od začiatku žiadame geografické rozdelenie ako kritérium. Vy ste, tvrdíte, od začiatku, že to prerozdelenie bude rovnomerné a spravodlivé medzi regiónmi. No a bolo by možné dať e, nášmu výboru nejakú mapu s prerozdelením finančných prostriedkov v súlade s kategóriou regiónov, pretože s kategóriami regiónmi, pretože ako viete, e, európske regióny sú rozdelené do kategórií, sú uh, rôzne kategórie regiónov, no a bolo by zaujímavé vedieť, koľko dostali regióny menej rozvinuté, koľko dostali regióny prechodné a koľko dostali regióny tie najrozvinutejšie. A myslím, že to by mohlo odstrániť niektoré obavy. No a ja by som chcel inak poďakovať komisii za takéto konkrétne úvahy a prezentáciu kritérií pre rozdeľovania. Ďalšia vec, technická pomoc a podpora. Je mimoriadne dôležité, aby všetci, aby sa, všetci vedeli, že technická podpora je možná a že tam, kde nie je dostatočne blízko k orgánom, kde orgány nie sú zločne vybavené, že sa to dá podporiť. Ďakujem pekne, pani Damato, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ako vždy, aj dnes sa mi zdá, že tu e, počúvame tie isté slova, už je tomu tak už zhruba rok. Ide o plán, ktorý by mal zaručiť podporu malých a stredných podnikov. Malo ísť plán, ktorý, vďaka ktorému sa mali vytvoriť zamestnanecké miesta. Počuli sme od pána Junkera, že že Európa, ehm, no, hovorilo o zamestnanosti v Európe. Pokiaľ ide o FC, no už tam máme stále pochybnosti. Um, dvor auditorov uh, hovoril o pakovom efekte. Pakový efekt by sa vykalkuloval uh, by, by sa vyklokala určitým vzorcom, ale ja si myslím, že okrem tohto e, vzorca sú tu ešte aj iné vstupy a naša, naše skúsenosti hovoria o, o štruktúre, ktorá nie je jasná a ktorá je orientovaná na zisky v krátkom čase viac než na podporu reálnej ekonomiky. Nie, že by eh, nechceme Pán, pán, pán podpredseda, ja si myslím, že naozaj treba diskutovať o týchto veciach, ale tentokrát vás chcem poprosiť ešte o väčšie úsilie. Aký typ rozvoja si želáme, aký typ rozvoja chceme realizovať. Ide o rozvoj udržateľný, ale ešte ehm, ešte podporujeme predsa aj fosílne paliva, ešte podporujeme aj e, priemysel, ktorý e, produkuje znečistenie, ako napríklad v Taliansku Ilva v Tarante. No a skutočne treba vyhodnotiť, treba vysvetliť dodatkovosť a pridanú hodnotu a naozaj treba mať na, na zreteli dlhodobú stratégiu EÚ. Bolo by možné sa e, dostať od vás následne po tomto stretnutí písomne štatistické údaje každého projektu, ktorý bol realizovaný e, s pomocou finančných sprostredkovateľov. Dalo by sa to a Takisto by sme uvítali aj podrobné vysvetlenie jednotlivých ukazovateľov, ktoré boli použité. Výbor, e, tak komisia by nám mohla minimálne poskytnúť transparentné údaje, pokiaľ ide o, spro, o, o tú výšku e, sumy, ktorá bola postupená sprostredkovateľom. Takže veľmi pekne vám ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám Mám asi 6 prihlášok do diskusie, 7 už v tejto chvíli, možno, že budeme pokračovať otázkami a potom eh, poprosím pána podpredsedu. Pani Vestval, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. A nechcem sa tu uh, tomu dlho vyjadrovať, lebo kolegyňa Krell už informovala o svojich pochybnostiach. Ja som bola spravodajkyňou za Mestskú agentu a zajtra budem predstavovať správu o budúcej kohezii. A už pani kolegyňa Krell povedala jasne všetko to, čo si aj ja robím e, starosti. Len chcem upozorniť na jeden rozpor. Pán komisár Kat Tajnen už e, upozornil na to, že na koheznej štruktúralnej politike sa, by sa nemalo nič meniť. Ale v ostatnom čase som si prečítala určité vyjadrenie okrem iného v Bielej knihe, že pán predseda komisie Juncker e, v scenári 4 e, a z tohto scenára možno práve tú štruktúru vyčítať, ako pani kolegyňa Krel eh, spomínala, že teda eh, tá kozná politika, tým štruktúrálna, mm, tu je ohrozená. A mm, samozrejme ide o to, aby sa eh, naštartovalo EFSIA. Je znepokojúce, keď čítame v tejto súvislosti slova pani komisárky Jourovej, že kohezná politika Slovenska v nadchádzajúcom podpornom období možno naozaj už nemá byť a čo to znamená pre nás a pre občanov v Európe, ktorí skutočne tú pridanú hodnotu dostali práve na základe tej štruktúrálnej koheznej politiky. To by naozaj bol, bol smrteľný, tak povediac, nástroj len v prípade, keď chcete zničiť eh, európsku politiku, tak sa tak smie urobiť. A keďže som zodpovedná za mestskú agendu, môžem povedať, že je veľa miest, ktoré napríklad vôbec nemajú eh, žiadnu šancu dostať sa k FC prostriedkom. Mm, nie sú to len stredne eh, veľké a malé mesta, čiže aj tam treba naozaj sa na to zamerať a brať tie obavy vážne. A v tomto smere sa to určite odrkadli v pozmeňovacích návrhoch, ktoré budú predložené k omnibusu. Ďakujeme. Pani Maletič, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vítame vás, pán podpredseda. Ja myslím, že nesmieme zabúdať na to, že nám chýbajú investície na úrovni EÚ. No a FC bol, bol vytvorený kvôli nedostatočným investíciám, ale chýbajú nám zdroje financovania. Na začiatku, keď bol zavedený FC, tak sme hovorili, že nám nechýbajú zdroje financovania, že máme veľa e, zdrojov, ale že nám chýbajú pripravené projekty, že nám chýbajú systémy podporu projektov. No a čo robíme v tomto období na to, aby sme vytvárali dobré projekty a podporu projektov. Zdá sa mi, že len nejak berieme z iných častí projekty na to, aby boli financované z iných zdrojov. Teda hovorím o projektoch, ktoré sú pripravené na koheznú politiku, zrazu boli financované z fondov FC. No a ja myslím, že je dôležité, aby sme investície a plány, aby sme získavali plány z každých, zo všetkých členských štátov, aby sme videli, čo je pripravené a čo by malo byť financované z akého zdroja, čo by malo byť synergiou na to, aby sme nefinancovali rovnaké projekty z rôznych zdrojov, ale aby sme financovali rôzne fázy projektov rôznych zdrojov a aby sme ich skutočne podporili aby sme podporili naše hospodárstvo a vytváranie pracovných miest. Ďakujem pekne, pán Buda, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, pán podpredseda, ďakujem za to, že ste prišli a že to, že ste boli ochotní hovoriť o týchto dôležitých problémoch. Ja som z Rumunska, viete, že úplne náhodou minulý týždeň som cestoval lietadlom do Lúžu s jedným prezidentom súkromnej banky a pýtal som sa práve prečo sa nezúčastňuje tohto Junckerovho plánu. ja som o tom nikdy nepočul, o čom hovoríme. To je prosím pekne prezident jednej z najväčších rumunských bank a nevie, čo je Junckerov plán. Takže to môžeme rozdeliť na dva komponenty. Na jednej strane ten národný, a to pripúšťam, a to je neodpustiteľná taká ignorancia, a je to aj aspekt komisný v tom, že nie je predsa možné, aby vedúci predstavitelia vedenie veľkých bank v jednotlivých krajinách nevedeli o tom, že takáto iniciatíva, takýto program existuje ako na to reagovať a ako na to odpovedať. Na jednej strane by sme mali umožniť, aby prístup k týmto fondom bol čo možno najjednoduchší, zjednodušený a rovnako aby sme aj regiónom dali väčšie právomoci získavať prístup rovno z Bruselu nie len celým štátom, pretože ja som ja, vlastia Kluž Napoka, je tam obrovský dopyt po projektoch a aj keď nemáme možnosť spolufinancovania konkrétneho projektu, ktorý chceme získať, tak nemáme možnosť, ako to získať, než ako ísť cez národnú vládu a tam ide o to, či sa rozhodne o tom, či to je alebo nie je priorita. My nemôžeme osloviť, nemáme možnosť osloviť priamo európske orgány. Nemáme túto možnosť. A ja som hovoril so zástupcami ministerstva minulý týždeň a spýtal som sa, prečo je táto situácia, aká je, prečo sa neriadíme skôr polským modelom, e, kde je v podstate 9 z 10 takýchto regionálnych orgánov akreditovaných. Povedali, nie, u nás je to tak, ako to je. Nemôžeme príjmať iné modely. Ale jasné, pán podpredseda, že prechádzame ťažkým obdobím a to je na európskej úrovni. A my musíme pomôcť štátom prekonať problémy, ktoré ich trápia, aby ich eh, dokázali prekonať. Takže na jednej strane v Polsku sú určité postupy, ktoré fungujú a ktoré im umožňujú získavať prístup priamo k finančným prostriedkom. Ide to nefunguje, ide to cez centrálnu úroveň. Prečo by sme my nemohli zjednotiť tie pravidlá tak, aby to fungovalo vo všetkých členských krajinách rovnako? A ešte jedna vec týkajúca sa viditeľnosti. Nebolo by možné, aby, alebo ako je možné, že dnes len 30 ľudí vie o tom, aký prínos od Európskej únie a ako prebiehajú investície z európskych fondov. Nebolo by možné nájsť nejaké mechanizmy, ktoré tak povediac, prinesú Európu do každej domácnosti? Sú tu dva problémy. Na jednej strane problém občanov zo štátov, ktoré sú čistými darcami. Keď je jasné, že keď nebude existovať politika súdržnosti, tak nebude existovať táto solidarita, nebude existovať Európska únia. Táto solidarita je pilierom Európskej únie, aby boli občania ochotní podielať sa na politike, musia byť všetci informovaní o tom, prečo tie moje peniaze idú napríklad na východ. Aby chápali, že sa im to vracia tým alebo nejakým iným spôsobom, že sa im to vracia, pretože mnoho firiem napríklad funguje na východe a pretože HDP by bolo jednoducho menšie, keby tieto firmy nemali svoje odbytištia alebo miesta, kde môžu vyrábať. Napríklad u nás alebo v Polsku boli veľké investície. Vidím ako príklad nemocnica, ktorá bola vybavená infraštruktúrou Siemens. Takže je to príklad toho, že nemôžeme existovať jedni bez druhých. A na jednu stranu treba samozrejme odstrániť rozdiely a na druhej strane posprievať to všetkým a o tom mali byť informovaní všetci občania. Ďakujem pekne. Pán Nielsen. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja by som chcel prispieť do tej diskusie o systému manažmentu na národnej úrovni. V tomto období politiky súdržnosti komisia hovorí, že rôzne projekty môžu byť financované z rôznych zdrojov, avšak nie je to úplne také jednoduché. Vo Švédsku sa o to regióny snažia a ukazuje sa, že národné orgány tú spoluprácu kazia. Avšak v rámci politiky súdržnosti je náročné v rámci regionálnych fondov alebo polnohospodárských fondov je náročné financovať isté a, projekty. A čo potom s fondami, ktoré majú úplne iné pravidlá? Pomohlo by to partnerskému princípu? Je možné nejak zmeniť názor národných orgánov? To je konkrétna otázka. Môže EFSI spolupracovať napríklad s regionálnym fondom s Fondom na rozvoj vidieka, je možné odkázať na princíp partnerstva alebo povedať, že EFSI môže vlastne vstúpiť do partnerstva s národnými orgánmi, tak ako to môže štruktúrálne fondy v prípade týchto strategicky dôležitých investícií. mohlo by vzniknúť takéto rozhodnutie pre FC? To je otázka, ktorú doma často dostávam a keď neodpoviete teraz, tak by som bol rád, keď by ste odpovedali niekedy v budúcnosti. Ďakujem pekne. Pán Zver, ďakujem veľmi pekne. A vážená pani predsednička, vážený pán komisár, ďakujem veľmi pekne za návštevu a za to, že ste prišli na našu výboru. Ďakujem vám pekne za vašu prácu, to, že Eh, FC dobre funguje a prispieva eh, k rastu. Na ovoci hovorili o geografickej dimenzii. Na prvom mieste sú mieste eh, z východu, severu, západu. A myslím, že musí existovať nejaký rozdiel medzi jednotlivými fondami. Samozrejme, FC nie je fond, ktorý bude investovať do alebo mm, sociálnych vecí. No a len 2% prostriedkov sa investujú do EÚ 15 do nových nových členských štátov je to viacej no, absorpčné a možno čerpania v nerozvinutejších krajinách Európskej únie sú menej, alebo v nerozvinutejších častiach Európskej únie e, sú menšie. E, máte možnosť pomáhať členským krajinám, ktorí e, pripravajú slabé projekty, ktoré sú slabé alebo ich vôbec nepripravujú, tak ako je to napríklad v Rumunsku. Ďakujem pekne. Ďakujem. A posledným rečníkom, to bol posledný, posledný rečník, je pán Fan Nistelroj. Ďakujem veľmi pekne. Ja som prišiel trošku neskôr, takže som nepočul celé úvodné slovo pod predsedu komisie. Ospravedlňujem sa. Mám jednu otázku, ako už teda Skrel, tak je tu istá neochota europeizovať národné alebo európske prostriedky a potom niekto presúvať a aj to späť do krajiny. Takže my sme urobili to, v našich pozmenujúcich návrhoch sme predložili myšlienku, že peniaze zostajú v členskej krajine, sú v obálke a členský štát, tak ako povedal pán Nielsen, že máme partnerstvo rôznych úrovní, partnerov, e, priemysel, obchod, e, štátne orgány a obce. Mohli by sa dohodnúť, že peniaze sa využijú spolu s nástrojmi EFSI. A to je možnosť, ktorá už existuje v súčasnom nariadení, s tým už máme skúsenosti, ale bez akéhokoľvek rizika, že peniaze sa vrátia do EIB, do Luxemburska. Takže ak vyslovíte ten záväzok a príslovka výboru, že v omnibuse môžeme v tú recentralizáciu peňazí, tak nám to pomôže mať pozitívny prístup. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka. Zaznelo ich veľa a teraz eh, čakáme vaše odpovede. Nech sa páči, ďakujem pekne. Najskôr k otázke štátnej pomoci. Takže bude zrýchlený proces notifikácie v prípadoch, kde FC a ESIF, eh, prostriedky FC a ESIF eh, sú, pretože v projektoch si nie sú, nie je riziko štátnej pomoci, pretože to je financovanie do oblasti, kde súkromný sektor nemôže financovať projekty, ale no a je to teda tým zrýchleným postupom, či teraz to v praxi, no a Rovnako je dôležité zabúdať na to, že hovoríme o existujúcom programovacom období. Keď sa pozrieme na nariadenie Omnibus, tak to bude na roky 2018, 19 a 20, takže čiže čakalo budúceho rozpočtu alebo návrhu o bielej knihe, čo sú indikatívne návrhy a sú v rukách členských štátov a ja dúfam, že to odstráni obavy zo zámerov komisie, keď hovoríme o kombinácii SIFU a FC. No, my tiež nikoho netlačíme do toho, aby používal kombináciu fondov FC a SIFU ale tí, ktorí sú ochotní používať EFSI spolu s ESIFom, ušetria peniaze na iné účely. Takže v podstate, ak chcete získať to najlepšie z existujúcich zdrojov pridelených regiónu, tak iné môže skombinovať. Čím lepšie skombinujú regióny FC a ESIF, tým viac budú mať na projekty čisto zo štruktúrálnych fondov, ktoré nelákajú súkromný sektor. Takže toto je jediný dôvod, navrhujeme veľmi sa, pretože chceme to zjednodušiť pre regióny a mesta a niekedy národné vlády skombinovať rôzne zdroje. Ale nie je tu nevyhnutnosť používať túto ak to regióny si neželajú, chceme to čo najviac zjednodušiť. Čo sa týka verzie pani Krell, hovorila otázka, že FC a SIF rôzne ciele v tom sú áno, ale neúplne. Pretože FC spolufinancovalo niektoré nemocnice v Polsku, ako aj zdravotnícke strediska v Írsku a to bude mať dopad na súladenie rozvoja medzi regiónmi a krajinami. A rovnako chcem vysvetliť jeden príklad, ktorý sa nám zatiaľ nepodarilo pretlačiť, a to je príležitosť. Majú Grécku, všetci vedia, že grécké banky majú tie problémy s navýšením financovania malých a stredných podnikov, ale jedna z možností by mohlo byť eh, vytvoriť eh, platformy financovania MSP využitím EFSI fondov alebo ESI fondov. EFSI by mohlo podnúknuť kapitál, možno niektoré súkromné zdroje. No a eh, na tomto základe by fond mohol počiavať sa EFSI a prerozdelili to MSP. Takže toto je možnosť, ako by súčasnú situáciu alebo problémy. No a tu fondy ESIF by mohli zohrávať dôležitú úlohu z hľadiska posilnenia sociálneho zabezpečenia alebo zjednodušie vytváranie pracovných miest. To by to fungovalo ako nástroj kohezné politiky ako som už povedal, či sa nám nepodarilo toto zaviesť, ale grécké orgány sme vyzvali, aby sa zaoberali touto možnosťou technická pomoc. To je veľmi dôležité. Dôležité, aby geografické rozdelenie medzi členskými štátmi, ale aj regiónmi v rámci členských štátov bolo zohľadené, takže preto sú tu všetky tieto návrhy. Niekedy ktoré infraštruktúrne projekty tu potreba takého financovania, kde SIF môže poskytnúť granty, pričom čas financovania by mohla pochádzať zo súkromných zdrojov a FC. Takže to by mohol byť eh, taký pragmatický prístup na najlepšie využitie rôznych finanči- zdrojov financovania. O budúcej úlohe Veľkej Británie v rámci EIB, ako viete, tomu nemôžeme niečo povedať, otvorená otázka je pravda, že Veľká Británia je jedným z najväčších prispievateľov do EIB. A to je otázka, súčasť otázok, ktoré členské štáty a Veľká Británia budú musieť vyrokovať, aké, budú, aké bude budúce usporiadanie a či vôbec. napríklad pán Omaže sa pýtal na hm, tú mapu, my už sme zverejnili, nájdete to na internete, európsku mapu, ktorá ukazuje, koľko krajiny vyčerpali. Uh, Z FC, ale nie je to také detailné aby to hovorilo o jednotlivých regiónoch, ale môžete získať aspoň nejakú predstavu o krajinách. Je to vysvetlenie tom, koľko členské štáty vyčerpali. No a chodom, keď vás zaujíma, zaujímajú tie projekty, ktoré financovalo FC, všetky projekty, ktoré už boli podpísané, nájdete na stránke EIB je to tiež vysvetlenie, prečo tie projekty sú financované. To je veľmi dobrá informácia, pretože to ukazuje, ako niektoré regióny, alebo spoločnosti, alebo krajiny, keď mieru už využili FC, a môže to podnet k tomu, ako sa to dá využiť v iných regiónoch. Jeden z dôvodov, prečo Niektoré regióny a krajiny žili viac FC ako iné, že v tých krajinách, ktoré sú najaktívnejšie pri používaní FC, tak majú nejaký štátny orgán, ktorý propaguje FC. V niektorých krajinách tiež európsky poslanci a národní poslanci zorganizovali podujatia pre podnikateľov miestne samozprávy a vysvetlili, čo im FC môže ponúknuť. A nedá sa podceňovať eh, na týchto vecí. Ja neustále cestujem v členských štátoch a neustále hovorím o tom, čo FC môže urobiť pre vás. A my používame všetky dostupné komunikačné kanály na to, aby sme to to viac komunikovali, ale je obmedzené, ako môžeme dosiahnuť a osloviť, ale vaša úloha európskych poslancov je veľmi dôležitá, pretože našich voličov, volebné obvody poznáte lepšie ako ja. A by ste vedieť o FC. FC namiesto financovania rastu fosilných palív, tak je to veľmi dôležitý nástroj na, pre projekty energetickej účinnosti, a tiež projekty energetickej obnoviteľných energií. No a veľká časť financovania do týchto oblastí a je veľmi dobré, že nové technológie, inovácie v oblasti fosílnych palív a energie, našli EFSI, uvediem len príklad, len jeden veľmi užitočný príklad e, pochádzajúci z Dánska vytvorili e, fond, keď hovorím e, o nej, teda bol to penzíny e, dôchodkový e, fond. Tie trpia nízkymi úrokovými sadzbami, čiže musia investovať aj do rizikovejších projektov, lebo z nich sú lepšie zisky, ale nemôžu podstupovať veľké, príliš veľké rizika. Takže v Dánsku FC použili ako akýsi buffer, čiže kapitalizácia diskusia bola z dôchodkového fondu, ale aj FC e, tam e, investoval, čiže ak pre prípad, že by boli nejaké straty. A investovalo sa do obnoviteľných energetických e, projektov. Ak by boli straty, tak by sa to ako prvé e, týkalo FC. Čiže tam e, išlo o, o snahu získať finančné prostriedky E, na nové technologické inovácie. Čo ďalej? Bola tu otázka vysvetlenia tých e, mm, definitívnych príjimateľov e, FSI. Ako som už e, povedal, okolo 400 eh, malých a stredných eh, podnikov už eh, požíva výhody a informujú, ako využili mm, tento kapitál. My tieto informácie potrebujeme. Je veľmi užitočné, mm, aby tieto informácie boli k dispozícii. Nie je e, tomu vždy e, e, tak, lebo banky nie vždy povedia klientom dôvody, prečo nemôžu čerpať pôžičky, či to je kvôli FC alebo EU. Bolo by len férové, povedať, že chceme, že zvyšujeme financovanie malých a stredných podnikov, lebo sme urobili tento deal z FC. Dobre, pani predsednička, vážení poslanci, e, ďakujem pekne a zostaneme v kontakte. E, prepačte, e, prepačte o, o, čom, o čom to bolo? Yes, um, if I understood right your question. Ak, ak som teda uh, správne pochopil, nie je tam riziko uh, vrácania a peniazy, ak skombinujete ESIF a FC že e, by e, regióny e, museli zasielať späť peniaze do Bruselu či Luxemburgu. Neviem ani, ako by to bolo, čo je len možné. Ak regióny chcú skombinovať tieto nástroje, to znamená, že sa dobrovoľne rozhodnú to kombinovať. Štruktúralne fondy sú v ich vlastných rukách. A ak e, e, sa tie investície materializujú, budú tam postupené tie e, štrukturálne prostriedky a prostriedky z FC. A ak z určitého dôvodu tá investícia nebude, tak sa tie finančné prostriedky nebudú zasielať preč do Bruselu či Luxemburgu. ETI neznamená žiadne rozdiely medzi tým, ako sa obvykle zaobchádza so štruktúralnými fondmi. Išlo mi o článok 125 a omnibus, ale teším sa, že hovoríte, že nebudeme vrácať žiadne finančné prostriedky do Bruselu či Luxemburgu a to nám skutočne pomôže, pretože to je naozaj hmatateľný, citeľný právny Podspomínam si, keď sme poprvýkrát diskutovali o EFSI, že ste povedali, začneme začneme, e, e, aby sme e, z toho urobili fungujúci systém aj s tým horizontom 2020. To je dobré, že je tu tá možnosť robiť to na dobrovoľnej báze a že to je súčasťou obálky, ako už pani Krel povedala. Pozrieme sa, ako ten proces celý bude vyzerať. Nemusíme čakať do nasledujúceho obdobia pretože teraz to bol predpoklad. Takže Pozrieme sa viac do podrobností na ten konkrétny text Omnibus. Ďakujem pekne. Ďakujem za odpovede, ďakujem za diskusiu a najmä za tú poslednú odpoveď a pripomienku, ktorá pravdepodobne otvára možnosť pre regi, aby sme diskutovali o omnibuse a pracovali na našom stanovisku. Ďakujem pekne. Pred rokom v maji 2016 ste boli hosťom u nás v regi, teraz ste tu v marci a ja dúfam, že na budúce prídete opäť o trošku skôr možno viazočný finančný rámec, o tom budeme diskutovať. Uvidíme. E, takže e, tešíme sa, že e, ste tu boli a že sme mohli diskutovať o tejto problematike. Okay. Thank you. Okay, on this point I close. Takže končím verejnú časť dnešného zasadnutia a budeme pokračovať s zasadnutím koordinátorov koordinátorov a vyzývam všetkých poslancov, ktorí nie sú koordinátormi, aby opustili sálu. Just, just to remind everybody that... Len vám pripomínam, že zajtra e, začíname o 8.30, nie o 9.00 a začneme hlasovaním.